My nemáme vždy. Eh, my sme veľmi disciplinovaní pred hlasovaním, tak ja by som sa snažil, aby sme dodržali čas. No a slovo dostane teraz pán Tenok a na jednu minútu, aby sa vyjadril. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Zambia patrí k eh, malým krajinám, ktoré eh, zaznamenali mieruplné prechody moci od 92. Prezident eh, Lungu iba tesne porazil eh, pána Hakaindeho Hičileho, čo viedlo k napätiu v krajine, eh, ktoré ohrozuje tento pozitívny vývoj v posledných desaťročiach. Pán Hičilem bol veľmi bizárnym spôsobom z bizárnych dôvodov zatknutý a stále sa e, nachádza vo väzbe, e, krajina sa stáva e, diktátorskou. Nie je to poprvýkrát, čo prezident Lungu sa snažil konsolidovať svoju moc veľmi neústavným spôsobom. Musíme teraz podporiť úsilie EÚ o deeskaláciu situácie, aby sa eh, ústava Zambie eh, správnym spôsobom uplatňovala. Ďakujem pekne teraz pán Korau na jednu minútu. Ďakujem. Pán Hakainde Hichile eh, bol zatknutý, jeho konvoj mal zabrániť konvoju prezidenta Lungel a to má byť dôvod. Zdá sa to byť bizarné, ale je to pravdou. A ako by to nestačilo, aj niektorí jeho spolupracovníci boli rôznym spôsobom mučení. Síla eh, vlády spočíva aj v jej schopnosti Um, vydržať eh, kritiku. Eh, je to hm, príležitosť pre rozvoj krajiny. Žiadame, aby všetci títo eh, väznení boli okamžite prepustení. Zároveň treba vyšetriť, či naozaj došlo k porušeniu ľudských práv zaknutých a v tom prípade, ak áno, treba určenca do spravodlivosti. Treba, aby sme využili možnosť pakovej síly Európskej únii a teda aj silnej ekonomickej prevahy v prípade Zambie. Ďakujem. Slova pani Post. Zambia patrila naozaj k najslobnejším krajinám na africkom kontinente po mnoho rokov. Dvakrát tam došlo k e, prevodu moci, ktorý bol naozaj plný mieru, ale v poslednom období e, tento pozitívny vývoj bol silne ohrozený. A veľmi e, silne kriticky sa aj katolická církev vyjadrila k situácii v krajine. Opozičný líder HKND uh, Hichilema bol uväznený. Vláda ho obvinuje zo e, zrady, ale nemá e, žiadne dôkazy v ruke proti nemu. Ale toto je len špička ľadovca. E, občianská spoločnosť je tam napádaná, politika aj súdny systém sú spolitizované. Musíme začať vnímať Zambiu ako krajinu, ktorá smeruje k diktátorstvu. Prezident Lungu musí vedieť, že e, sa pozorne prizeráme jeho činom. Ďakujem. Ďalšou spoluautorkou je pani Senra Rodriguez na jednu minútu. Gracias, presidente. Consideran... Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa pozrieme na e, súčasnú situáciu v krajine, Chceme naozaj e, vyzvať vládu, aby začala konštruktívny mierový dialog, aby sa skoncovalo s e, aktuálnou politikou a vyriešili vážne e, socioekonomické problémy, ktoré trápia zambijské obyvateľstvo. V roku 2015 bol počet najchudobnejších obyvateľov 76 obyvateľov a E, tieto parametre sa vôbec nejako nezlepšili od e, e, roku 2010. Podvýživa je tam veľmi vysoká a spôsobuje aj umrtie detí. Mnoho ľudí nemá prístup k pitnej vode. V krajine sa šíria ako epidémie, ako AIDS a ďalšie je treba, aby sa posilnili občianské práva v Zambii, aby tam došlo k spravodlivému prispovaniu k občanov v súlade s africkým dohovorom a ďalšími záväznými dohovormi o ochrane ľudských práv, aby sa skoncovalo s represívnymi politikami. Treba prísne dodržiavať čas, hovorí pán predseda prerušil rečničku. Slovo má teraz pán Venta na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať na úvod všetkým politickým skupinám za dobrú spoluprácu na spoločnom návrhu uznesenia. V priebehu volebnej kampane v roku 2016 všetci vedia, že narastalo politické napätie medzi vládnoucou stranou a opozičnou stranou v Zambii. Zambia, ako už bolo spomenuté, dva, e, dokázala e, dvakrát e, e mierové e, odovzdanie moci v minulosti, ale e, momentálne pán Hakaim len má e, opozičný politik, e, je väznený, obvinený zo vlasti zrady, či mu hrozí dokonca až trest smrti. Vieme, že 20 rokov v Zambii neprebehli žiadne popravy, ale teoreticky sú možné My sme hovorili o politickej motivácii za eh, väznenie pána Hičilem. Jeho proces začne už tento týždeň a eh, na to je potrebný dialog. Potrebujeme podporu aj medzinárodných partnerov. Zambijská eh, vláda musí zabezpečiť spravodlivý proces pána Hičilema. Vy ste dodržali rečnícky čas, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. APP e dostane extra e, čas, áno, ale až po 16. dnes. Slovo má pán Mariňo. O combate às violações dos direitos fundamentais, como a... Boj proti prípadom porušovania ľudských práv, predovšetkým v takých krajinách ako Zambia, musíme postupovať dvojakým spôsobom. Je potrebné, aby Medzinárodný trestný súd mal posilnené právomoci, jeho mandát musí byť rozšírený aj na krajiny, ktoré nepodpísali rímsky štatút. Žiadne porušovanie ľudských práv nemôže byť ponechané bez vyšetrenia a Takýmto spôsobom najlepšie uchránime obete. Je to veľmi dôležitý prvok odstrašenia, ktorý takýmto spôsobom môžeme zaviesť. Ďalšie opatrenia sú politického ako aj hospodárskeho rozmeru a predpokladajú, že skutočne budeme rozhodne bojovať proti takým fenomenom ako chudoba. Pretože v prípade chudoby tá je častokrát spojená aj s porušovaním ľudských práv vlastne chudoba už ako taká je porušením ľudských práv. Ďakujem pekne, teraz zostanú rečníci za politické skupiny. Pán Preda za EPP, máte minútu. Mikrofón. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Skupina EPP bola iniciátorom tejto diskusie o Zambii Politická klíma v tejto krajine bola poznačená napätiami po prezidentských voľbách minulého leta. Zatknutie pred pána Hakaindeho Hichilemu, ktorý bol predseda opozície, tú krízu iba zhoršilo. Zatknutie sa realizovala veľmi zlým spôsobom a teraz obvinený čeli trestu smrti za to, že vraj údajne vráť, bránil kolone e, vládnych vozidiel. On je však v neobľúbený, pretože sa vyjadril, že prezidentské voľby neboli čisté. To však nie je riešením. Oveľa lepším riešením by bola nejaká forma dialogu. Ďakujem pekne. Teraz za SND dostane slovo pani Kienge. Máte minútu. Ďakujem, pán predseda. Mala som príležitosť viesť pozorovateľskú eh, misiu EÚ v Zambii. Využijem túto príležitosť ešte raz na to, aby som poďakovala pani Federike Mogherini za eh, dôveru, ktorú mi prejavila Ehm, samozrejme, stretli sme sa určitými ťažkosťami vo volebnom procese, obmedzovali e, sa tam e, možnosti slobodného vyjadrovania, sa obmedzovali sa médiá, bola tam nízka účasť žien. Avšak výsledok bol objektívny. E, bývalý prezident E, tesne vyhral nad opozičným kandidátom. S týmto e, uznesením e, parlament uznáva úsilie v Zambii Eh, bolo by eh, veľmi dobre, keby pán Hakandehy eh, Čilema mohol byť prepustený, tak aby Zambia dokázala, že demokracia na jej území sa konsoliduje. Bol by to dobrý príklad aj pre ostatné krajiny v Afrike. Pán Schaffhauser, kolegovia, kolegyne, musíme sa skutočne zasadzovať za ľudské práva a tejto oblasti sme skutočne prospešní, avšak sú tu otázky. Podvod, atentát, to sú takisto veci, ktoré máme aj my. Využívanie politiky a pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, bezpečnosti štátu, či to je v Amerike, alebo aj rovnako vo Francúzsku, my jednoducho takúto definíciu máme na to, aby tu došlo k destabilizácii politikov. Teraz hovoríme o našich hodnotách, ale naše hodnoty sa spochybňujú, pretože takýto dvojaký štandard jednoducho ľahko vedie k tomu, že obvinieme ostatných, ale čo robíme my doma. A potom ako keby náhodou sme boli sami. Čína, veľká krajina, nemá záväzok e, sa nejako, nejako reagovať, pokiaľ ide o také krajiny ako Zambiu alebo ostatné krajiny. Sú tu viaceré protichodné riešenia bez výsledku. Ide tu o modernizáciu, demokratizáciu týchto krajín. To je veľmi ťažký proces, predovšetkým pokiaľ ide o medzinárodnú konkurenciu, ktorá bráni nejakej čistej konkurencii. Zambia je teda súčasťou tých štátov, ktoré sú medzi obchod, medzi na jednej strane obchodom a na druhej strane dohľadom západu. Čo môžeme urobiť je, aby konferencia biskupov dohliadla a Africká únia konala spolu s nimi na to, aby sa skutočne našlo také riešenie, ktoré by, bolo, ktoré by vzýšlo z princípu subsidiarity. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz budeme postupovať e, v spontánnej rozprave, keď aj dodržiavate prosím čas, budem prísny. Ako prvý dostane slovo pán Faria. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Mm, šéf opozície bol prepadnutý vo vlastnom dome a to súvisia s ďalšími obmedzeniami voľného slobodného vyjadrovania sa alebo policajného násilia od po- posledných volieb minulého roku a takisto aj zbytočné násilie, ktoré sa tu uplatnilo, zbytočné, zbytočné zatýkanie, došlo tu porušeniu právneho štátu. To jednoducho čo tu máme, si vyžaduje konanie zo strany Európskej únie. Vláda nemôže takýmto spôsobom zastrašovať všetkých tých. E, Európska únia musí zakročiť tam, kde dochádza k zastrašovaniu tých, ktorí sa vyjadrujú proti e, takýmto nekalým postupom v Zambii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka. Celková situácia v Zambii by mala byť veľmi blízko monitorovaná a skutočne by sme sa mali snažiť začať konštruktívny dialog. Ja vítam začlenenie, zaangažovanie medzinárodných partnerov v Zambii. Ja som túto krajinu navštívila a videla som, že sú tu ľudia, ktorí žijú v chudobe, v strachu. Ak skutočne chceme byť solidárni, tak musíme spolu s ostatnými inštitúciami na medzinárodnej úrovni konať na to, aby sme bojovali proti chudobe. Ešte stále sú tu pre, ešte stále tu je trest smrti, to je neakceptovateľné v tejto krajine. A je tu napríklad okliešťovanie základných slobod, slobody vyjadrovania, za preto je dôležité, aby sme to uznesenie prijali čo možno najrychlejšie. Ďakujem pekne, pán Marias, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Zambia je chudobným africkým štátom, ktorý musí sa vysporiadať s veľkými problémami aj to súvisí s tým, že napríklad je tam široko rozšírená choroba AIDS. A opozícia spochybnila prezidentské voľby z roku 2016. Prezident vyhral iba s, malým, s malou väčšinou a zo strany opozície bola táto výhra jeho, toho víťazstvo spochybnené, to viedlo ku konfrontáciám, vedúci opozície sa dostal do väzenia a teraz e, mu hrozí trest smrti. Ale vláda a opozícia by sa mali dohodnúť a Európska únia a komisia by mohli zohrať kľúčovú úlohu v tom ohľade, aby sa vniesla stabilita do tohto regiónu opätovne a a jednotlivé politické síly by sa mali posadiť za rokovací stôl, pretože aj tak najväčším problémom tejto krajiny zostáva chudoba. To by mal byť to by malo byť východiskom pre riešenie všetkých týchto problémov. Pani Castaldo, nech sa páči. Pán Castaldo. Ďakujem e, bol e, obvinený z vlasti zrady za to, že e, blokoval konvoj pána prezidenta. Takto absurdné môžu byť obvinenia v Zambii. Ohrození boli aj mnohí spolupracovníci pána Hičileho, Aj pozorovateľská misia EÚ zdôraznila e, závažné nedostatky e, počas e, posledných volieb a tým pádom opozícia pomerne právom poukazuje na mnohé nedostatky aj teda záverečná agregácia ich postupenie Národné centrum. To bolo problematické. Zambia by mala plne rešpektovať dohodu z Kotonu, obvi- e, oslobodiť pána Hičileho a jeho spolupracovníkov. Nemal e, by byť e, súdený v tomto fiktívnom procese, nemal by ma určite hroziť smrť Ďakujem pekne. A teraz pán Polčák ako posledný rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja by som chcel poďakovať hlavne autorom tejto správy, pretože nás upozorňujú na problém chudobnej krajine, o ktorej sme si mysleli, že už dosiahol istý pokrok. A ako sa ukazuje, ten pokrok je veľmi krehký a zatknutie opozičného odcu je vec, ktorá by sa mohla udeť len na základe nespochybniteľných dôkazov. Aj tá samotná kauza vyvoláva veľké rozpaky a otazníky. Mučenie spolupracovníkov zatknutého lídra opozície, to, sú, myslím, absolútne, to je, myslím, absolútne nepripustné. A Zambia teraz bude stať pred skúškou svojej justície, či aj ona nepodľahla tlaku svojej moci a či je skutočne nezávislá a nezaujatá. A my budeme sledovať tento proces, či bude spĺňať eh, všetky vlastnosti spravodlivého procesu a či sa Zambia z toho pokroku, ktorý bude skonštatovaný, nevymykla a nesklzla do pôvodných zlých kolej. Ďakujem pekne. Pani komisárka, teraz vy, máč, vy máte priestor na reakciu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi rada na pôde Vysoké, Európskeho parlamentu. Vystupujem menej vysokej predstaviteľky. Ďakujem veľmi pekne za túto aktuálnu e, diskusiu o situáciu v Zambii, ktorá si zaslúhuje našu pozornosť. Európska únia si váži partnerstvo so Zambiou. Sme hrdí na náš príspevok k rozvoju krajiny a sme rozhodnutí ostať aj naďalej kľúčovým partnerom. Európska únia si tiež uvedomuje rôzne výzvy, ktorým čeli táto krajina a podporujeme ich ambicióznu reformnú agendu. Možno si spomínate na angažovanosť EÚ a pozorovateľskú misiu pri voľbách pod vedením Cecil Kienge, ktorá sa práve vyjadrila. My je veľmi pekne ďakujeme za jej prácu. My podporujeme implementáciu ich, ich odporúčaní hlavne reakcii na obavy, ktoré súvisia so slobodou prejavu a zhromažďovania Zambia tradične je mierová a demokratická krajina medzi štátmi, ktoré sú tak často posilnené politickou nestabilitou a porušovaním ľudských práv. Je o to znepokojujúcejšie, že Zambísk, zambijská demokratická cesta e, je narušená hlavne od augusta roku 2016, on volie kde e, sa ukázalo ukázal polarizovaný charakter krajiny. Nekande Hišila má demokratický líder 11. Eh, apríla to vyústilo politické napätia. Európska únia nedokázala zareagovať a, eh, a eh, výzvou všetkým partnerom, aby a, používali násilie Európska únia v úzkom súlade s členskými štátmi EÚ. Ďalej vysielate jasný a silný signál obom vláde aj opozícii, aby zohrávali konštruktívnu úlohu a aby teda pojeli do dialógu na obnovu dôvery na podporu inkluzívneho politického prostredia. Čo sa týka právneho procesu pani, pánu Hišlomovi, Európska komisia vyzýva vládu krajiny, aby zaistili transparentnosť, súdnu nezávislosť a právo na spravodlivý súd v súlade s medzinárodným právom e, Zambia musí zodpovedať e, dodržiavanie demokratických hodnot a udržanie politickej stability. Európska únia sa bude naďalej e, bude naďalej spolupracovať s partnermi Zambii na všetkých úrovniach, ale žiadame múdrosť a rozvahu všetkých strán, aby sme predišli ďalšiemu poškodeniu demokratickej demokratických tradícií v tejto krajine. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, týmto ukončujeme debatu.